Ešte raz vás vyzvám, milí kolegovia, aby ste sa posadili. E, začíname hlasovanie. Nemáme až tak veľa bodov ako včera, ale napriek tomu všetkému e, musíme sa zhostiť svojej zodpovednosti. So I will start with some announcements. Takže najprv niekoľko oznámení. Zápis zo včerajšieho, e, zápisnice zo včerajšieho zasadnutia a prijaté texty sú vám k dispozícii. Máte prosím nejaké námietky? Nevidím žiadne námietky. Tým pádom e, zápisnica je schválená. Písomné vyhlásenie 2 2010 predložené poslancami Monika Luisa Makovej, Simon Busutil, Luigi de Makestri, Anna Gomes a Bad Stec o úsilí Európskej únie v boji proti korupcii podpísala väčšina europoslancov. Písomné vyhlásenie bude podľa článku 123 e, rokovacieho poriadku odovzdané všetkým, komu je určená určené a bude zverejnené spolu s menami signatárov v zozname texty prijatých na zasadnutí 18. Eh, eh, mája 2010. Mrs. McAvey would... Pane Makovej eh, sa prihlásila slova. Faktická poznámka. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som veľmi poďakovať e, kolegom, ktorí prejavili e, podporu a podpísali toto vyhlásenie. Využil by som túto príležitosť a vyzvala komisiu a radu, aby e, vytvorili mechanizmus veľmi pevný, mechanizmus na monitorovanie korupcie a aby kolegovia prejavili vôľu a posilnili boj proti korupcii, kým nebude neskoro. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A teraz budeme hlasovať o prvej správe pán eh, Medesa de Vigo o rozhodnutí nezvolovať konvent na eh, prehodnotenie zmluv, čo sa týka prechodných opatrení, pokiaľ ide o eh, zloženie Európskeho parlamentu. Budeme